naďalej konsolidovať a intenzifikovať silnú politickú podporu eh, MTS spoločne s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto končíme rozprahu. Hlasovanie prebehne zajtra na poludne. Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu programu. Je to správa pána Liseka Rokovanie o dohode o, dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom. Slovo dávam spravodajcovi. Má k dispozícii 4 minúty. Nech sa páči, pán Sek. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni. Táto správa medzi mnohými ďalšími, ktoré v rámci e- Európskeho parlamentu príjmame, zohráva tiež významnú úlohu. Má význam pre inštitúcie, aj pre členské štáty a predovšetkým je to dôležité pre Gruzínsko ako štát a pre gruzinský národ. Preto pripisujeme tejto správe veľký význam a aj z hľadiska toho, že možno Gruzinsko raz bude členom EÚ. Čiže dohoda o pridružení Gruzinska k EÚ je teda predmetom nášho záujmu a táto správa, ktorú predkladám, sa zaoberá aj niektorými náročnými otázkami, ktoré súvisia s fungovaním gruzinského štátu v súčasnosti aj s dôsledkami konfliktu z roku 2008 s Ruskou federáciou. E, s radosťou konštatujem, že táto správa v tejto forme získala značnú podporu o zahraničnom výbore a dúfam, že materiál bude prijatý v tejto forme 35 e, e, poslancov hlasovalo za, jeden sa zdržal. To znamená, že vlastne tie hlavné politické sily v Európskom parlamente vlastne schválili túto verziu správy. Vlastne médiá nazvali túto správu veľmi odvážnou správou. A ja si myslím, ak teda môžem hovoriť v mene zahraničného výboru, myslím si, že táto správa hovorí veľmi priamo o tých ťažkých problémových otázkach, ktoré súvisia s Abcházskom aj s Oseckom, ktoré Ruská federácia uznáva ako samostatné štáty. Dúfame však, a že aj názor Európskeho parlamentu e, je taký teda, že môžeme vyzvať e, Ruskú federáciu, aby rešpektovala medzinárodné právo. Situácia, kedy tisícky ruských e, vojakov sú vlastne rozmiestnené na e, vojenských stanovištiach v danej oblasti, vlastne to prispieva k zvyšovaniu napätia medzi Ruskom a Gruzínskom. Áno, je tam aj teda dohoda, ktorú inicioval prezident Sarkozy počas francúzského predsedníctva a súhlasíme s tými faktami, ktoré sú tam obsiahnuté. A to, čo figuruje v príslušných dokumentoch európskych inštitúcií, Proste to, tú situáciu tam vnímame ako okupáciu. Aj Južné Osecko, aj ten e, susedný región, ako sme spomínali, to e, je proste oblasť, ktorá je predmetom okupácie zo strany Ruskej federácie. Takže sú to okupované územia Gruzínska. A preto tento dôležitý protokol súvisí s touto správou Ďalej sa tu spomína dohoda o vzájomnom voľnom obchode a radi by sme ju implementovali čím skôr. Ďakujem. Teraz tu máme viacero prihlásených do Catch aj Eye. Pani Danceva, nech sa páči ako prvá. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, Európska únia podporuje záujem Gruzínska uplatňovať ľudské práva, občianskú spoločnosť a tak ďalej. Podporujeme aj susedskú politiku Gruzínska, ako aj parlamentné úsilie tejto krajiny v rámci východného partnerstva. Aj v rámci parlamentnej únie sme vyjadrali toto veľmi jasne. Dúfame, že príslušné orgány urobia všetko, čo je v ich moci, aby zabezpečili, že bude možné uplatniť európske normy, pokiaľ ide o vzdelávanie, trhovú ekonomiku, práva menšín a liberalizáciu ekonomiky. Zároveň existencia konštruktívneho politického dialogu s, politi- eh, s politickou opozíciou to je tiež veľmi potrebná vec. Opozícia musí mať tiež voľný prístup do médií. Vlastne, ak teda Gruzinsko chce byť členom EÚ, no, mali by sme mu pomôcť sa priblížiť. Ide o to, aby občania mali ľahší prístup k vízam na ceste do EÚ napríklad. Ďakujeme. V prvom e, rade by sme chceli zavlázať pánovi spravodajcovi e, k tejto správe. Gruzinsko dosahlo značný pokrok z hľadiska demokratických e, reform a spolupráca s Úniou je dôležitým stimulom podporujem odporúčania, pokiaľ ide o európsku perspektívu pre Gruzinsko. E, e, e, začiatie rokovanie o 6 zmluve, ako aj vytvorenie zóny voľného obchodu je dôležité, aby Európska únia sa aktívne angažovala pri riešení zmrazených konfliktov a ide aj e, e, e, kontext našej susedskej politiky. Blahoželám predlženie, e, vítam pre, predlženie e, mandátu e, z hľadiska rokovania o zóne voľného obchodu. Tiež taktiež zabezpečiť e, prístup k e, obsadeným územia, územiam

nie som si však istý či náš vplyv v tomto regióne bude dostatočne účinný a silný. ďakujem za pozornosť. Ďakujem za slovo, pán, pani predsednička. Tiež sa chcem vyjadriť a chcem poďakovať teda pánovi Lesekovi ku výbornej správe a ďakujem aj za výbornú spoluprácu so viacerými politickými skupinami a ja v mene zelených samozrejme podporujem a aj zajtra na hlasovaní podporím túto správu. Čo pokladáme za dôležité? No a aj my sme kritizovali a ja som hovorila, že Rusko zodpovedá za okupáciu týchto území, ktoré sú súčasťou Gruzínska. Musíme sa ale pozrieť na to, čo sa stalo v roku 2008. Máme k dispozícii aj správu a asi by bolo dobre do správy začneť aj tieto príslušné informácie. Je potrebné, aby aj Gruzinsko preukázalo väčšiu ochotu spolupracovať s Medzinárodným trestným súdom. A viem, že napríklad, že Norský Helsinský výbor e, Norský Helsinský výbor vlastne poukazuje na to, že vlastne aby teda Gruzinsko e, venovalo pozornosť aj tomu, čo sa stalo pred aj po vojne v roku 2008. A ide o to, že z časti možno nevedia, nedokážu, ale možno aj nechcú do istej miery vykonať e, náležité vyšetrenie tých udalostí. Kondolíza Rajsová sa vyjadrila e, včera v novinách v tom zmysle, že e, gruzinský prezident Šakasvili si vlastne odsudzil tých bývalých spojencov vzhľadom na tú vojnu v Južnom Osecku. Neviem presne, čo sa zdial, udialo, ale naozaj to treba preskúmať. Ak chceme teda úspešne spolupracovať, treba preskúmať všetky tieto otázky vojnových zločinov a porušovaní ľudských práv. Ďakujem. Pani komisárka? Ďakujem za slovo, pani predsednička, vážené poslankyne a poslanci. Ďakujem vám za príležitosť prehovoriť na tomto fóre a ďakujem za záujem, ktorý preukázal Európsky parlament o rokovania s Gruzinskom o pristúpení. Ďakujem spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom, že sa skutočne podarilo vypracovať veľmi kvalitnú správu. Toto nám pomôže v ďalších rokovaniach s Gruzinskom. Úspešné rokovania a ich úspešné završenie e, dúfame povedie aj ku e, začleneniu Gruzinska do EÚ a skutočne oceňujeme dôležitosť, ktorú Gruzinsko pripisuje svojej európskej identite. A čo je dôležité v súčasnej etape pre Gruzínsko je, aby z tých príležitostí, ktoré sú k dispozícii, aby sa už teraz začali meniť vzťahy súvisiace s pridružením. Využijúc túto príležitosť, dovolte mi ešte v krátkosti vás poinformovať o tom, aká, aký je priebeh rokovaní. Pracujeme s gruzinskou protistranou na rokovaniach. Od začiatku rokovaní v júli 2010 už vlastne prebehli rokovania e, z hľadiska zahraničnej a bezpečnostnej politiky v oblasti vnútra a súdnictva, ale aj pokiaľ ide o ďalšie oblasti spolupráce. A vlastne sa konalo už doteraz 7 plenárnych zasadnutí a pripravuje sa 8 kolo. Máme pripravenú preambulu, máme všeobecné princípy dohody pripravené, a predbežne sme schopní sa dohodnúť na veľkej časti textu a dosiahlo sa predbežné aj dohody, pokiaľ ide o politický e, dialog, pokiaľ ide o zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Nie je prekvapením, že aspekt stability a mierové riešenie existujúcich konfliktov e, v Osecku a Abchádsku to sú kľúčové veci pre Gruzínsko. A práve v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti treba dosiahnuť preto náležitý prospech. Vlastne 19 z 28 kapitol sa predbežne uzavrelo. Takže vlastne e, môžeme vlastne potom začať e, na ďalšej etape rokovaní a na teda 29. až 30. septembra vo Varšave na samite východného partnerstva sme taktiež urobili krok vpred. EÚ oceňuje všetko úsilie zo strany Gruzínska, ktoré sa venuje týmto otázkam a náležite sa pripravuje na rokovania. Teraz vlastne už sme v tej záverečnej etape procesu a predpokladáme, že do konca roka môžeme Európska únia odporučiť, e, aby táto krajina vstúpila do EÚ. Samozrejme, pokiaľ ide o Rusko a vstup Ruska do VTO, E, Rusko vlastne víta možný kompromis voči Gruzinsku. Takže vysoký predstaviteľ, tá vysoká predstaviteľka pani Aštonová na, vlastne je na navšteve aj z, na navšteve v Gruzinsku a stretá, má pláne stretnúť sa aj s prezidentom.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 Teraz chcem sa hneď uistiť o tom, že začneme tým. Nechcem byť teda